ďalšej téme nášho programu chcem e, urobiť krátke prehlásenie, aby som informovala e, inštitúciu, že podľa pravidla 213 odseku 4 nebola tu požiadavka hlasovať o korigende, o ktorom bolo, bolo znamená včera o 5. A teda tieto korigenda sú schválené. Teraz prejdeme k ďalšiemu.